Good afternoon, everybody. Príjemné popoludne. Vítajte znovu na stretnutí výboru. Myslím, že by sme mali začať čo najskôr, pretože máme veľmi dlhý program. A takisto veľmi významných hostí, ktorí majú ešte viacej práce. Takže naozaj ma teší, že vás môžem privítať na výmene názorov o odporúčaniach Európskej ombudsmanky spoločných prípadoch eh, menovanie nového generálneho tajomníka komisie. Najskôr chcem privítať mojich kolegov Ingeborg Gresle, eh, z výboru pre rozpočtovú kontrolu a Pavel Svoboda z výboru pre právne otázky. Máme túto výmenu eh, názorov spolu, keďže všetky tri výbory sú kompetentné ale zvlášť chcem privítať Emily O'Reilly, európsku ombudsmanku, ktorá si urobila pre nás dnes čas, čo si veľmi ceníme ako vždy. Eh, logistická informácia pre túto výmenu názorov je tlmočenie v jazykoch v troch výboroch – s výnimkou češtiny, finčiny, estončiny, litovčiny a portugalčiny. Okrem toho všetko ostatné sa poskytuje. Predtým ako začneme výsledky stretnutia koordinátorov, tie oznámim neskôr, aby sme e, nestrácali čas z tohto spoločného stretnutia. To je teda, čiste v záujme kolegov z výboru PETY to urobíme potom. Výbor pre petície je poverené vzťahmi s Európskou ombudsmankou. Sme tomu veľmi radi a pravidelne mávame pri to privilegium, že môžeme tu privítať našu ombudsmanku, aby sme diskutovali o výsledkoch, o práci, a o obsahe, v akom sa my všetci snažíme pracovať. Dnes sme tu preto, aby sme si vymenili názor o odporúčaniach po vyšetrovaní výberového procesu nedávneho menovania generálneho tajomníka Európskej komisie. Tieto odporúčania boli vydané 31. augusta tento rok a dovolte mi tiež, aby som pripomenula, že Európsky parlament schválil uznesenie politike integrity komisie, zvlášť teda ide o menovanie generálneho tajomníka Európskej komisie 18. apríla tohto roka. Výbor PETI rieši túto tému v každodennej činnosti, reaguje na petície a občania e, veľmi sledujú tieto otázky a poslali nám aj petíciu. Takže v tomto kontexte som veľmi rada, že môžem predsedať tomuto spoločnému, tejto spoločnej výmene a slovo dávam Ingeborg Gressle z výboru pre rozpočtovú kontrolu e, pre jej úvodné poznámky a potom Pavlovi Svobodovi, môjmu kolegovi z, mm, z výboru pre právne otázky. Takže Ingeborg, Ďakujem pekne, milá Cecilia. Ďakujem pekne za pozvanie, za iniciatívu. Ešte raz by som vám chcela pripomenúť, čo parlament vtedy žiadal, keď sme sa vyjadrovali k tomuto postupu. Čiže to nebude predmetom môjho prejavu, bude o tom hovoriť pani obmucmanka. Určite sa teším, že že to boli naše požiadavky e, ako štatovania pokryté. Sme teda spokojní s tým, čo sme dosiahli. Naše ďalšie požiadavky boli, aby, pokiaľ ide o toto menovania, aby sa to prepracovalo, aby sme sa zamerali na transparentnosť. Po druhé, pracovný program komisie sa musí aktualizovať, aby sa zabezpečila neutralita generálneho tajomníka v politickom prostredí. A po tretie, aby sa tieto závery v kolegiu komisárom posilnili, aby sa zabránilo tomu, že dôležité uh, uznesenia nebudú dostatočne vypracované. Toto sú body, kde aj naďalej pracujeme vo výbore pre rozpočtovú kontrolu. Medzi tým sme vypracovali aj dotazník, pokiaľ ide o menovanie na tieto vysoké funkcie a máme už aj niektoré e, odpovede, pokiaľ ide o tieto vysoké pozície vrátane nového generálneho tajomníka a generálnych riaditeľov a videli sme, že komisia je jedinou inštitúciou, ktorá e, nepopisuje jasne pozíciu generálneho tajomníka. Ostatné e, inštitúcie takéto niečo majú. Videli sme, že komisia je jedinou inštitúciou, ktorá na pozície generálnych riaditeľov robí transfery bez e, verejnej súťaže a boli, boli ich tu 34 a iba dve z týchto pozícií boli vypísané. Takže myslíme si, že v záujme transparentnosti by bolo dobre, keby tu takéto podmienky boli dodržané. Článok 4 hovorí, že každá takáto pozícia musí byť zverejnená. Komisia by mala teda držať tieto postupy. Aby, sa, aby teda došlo k výberu kvalifikovaných kandidátov, tak ako to požadoval Európsky parlament. A teším sa, že spravodajkyňa je tu tiež s nami pani kolegyňa Aela, ktorá bude na tejto správe pracovať. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne. A teraz, Pavel Sloboda, máte slovo. Ďakujem pekne, Cecilia. E, pochopil som to správne, že tu nie je tlmočenie do češtiny. Keďže vaša e, angličtina je výborná, Takže teraz k veci. S veľkým záujmom som si prečítal odporúčania Európskej ombudsmanky a veľmi vítam príležitosť na výmenu názorov spoločne s výborom Petty a Kont. Zvlášť pokladám toto za dôležité, preto lebo výboru, ktorým predsedám, je, je zodpovedný za nariadenia, ktoré sa týkajú personálu a aj s ďalšou legislatívou a pravidelne sledujeme otázky, ktoré sa tejto oblasti týkajú. Nechcem eh, hovoriť veľmi dlho, ale ešte je tu jedna vec, eh, kde by som sa chcel vyjadriť a síce to, že inštitúcie musia vynakladať väčšiu snahu, aby implementovali to, čo nám hovorí štatút ohľadom menovania ľudí na najvyššie riadiace pozície a na akékoľvek pozície, preto aby sa zabezpečila transparentnosť a rovnaké príležitosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne obom kolegom a teraz som rada, že môžem vyzvať Emily O'Reilly, našu ombudsmanku, aby pristúpila k prezentácii výsledkov a odporúčaní po menovaní nového generálneho tajomníka Európskej komisie a potom slovo dám aj zástupcom komisie a koordinátorom alebo jej náhradníkom, aby vyjadrili svoje názory. Ak budeme mať čas, budeme mať aj diskusiu, ale teda slovo dávam teraz Emily. Ďakujem veľmi pekne, pani Wikstrom. Príjemné popoludne, eh, vážení mm, predsedovia, vážení kolegovia. Ďakujem za pozvanie, aby sme diskutovali o otázkach, ktoré sa týka menovania nového generálneho tajomníka Európskej komisie verejná administratíva si zaslúži, aby boli dodržané tie najvyššie normy a dobré postupy a všeobecne Európska verejná administratíva a komisia zvlášť splňa tieto vysoké štandardy. Vítam nové iniciatívy a zlepšenia v administratíve Európskej komisie v posledných rokoch. Veľmi často sa sleduje práca tohto parlamentu po vyšetrovaní v mojej kancelárii, čo potom parlament podporuje je pre mňa tiež radosťou eh, v eh, udeliť cenu ombudsmanky za dobrú administratívu a teším sa na nové eh, podnety z komisie a parlamentu v následujúcich rokoch. Samozrejme, problémy sa vyskytujú a je veľmi dôležité pre komisiu, táto úloha komisie a táto otázka e, vzbudila veľkú pozornosť na začiatku tohto roka, zvlášť keď sa vyjadrovali obavy ohľadom spôsobu, akým k tomuto menovaniu došlo. Kancelária otvorila vyšetrenie po dvoch sťažnostiach dvoch parlamentných delegácií e, Európskeho parlamentu, avšak keďže výbor pre rozpočtovú kontrolu už túto vec šetril, čakám výsledky vašej práce predtým, ako začnem s mojou, to mi umožní brať do úvahy hĺbkovo preskúmanie, ktorý, ktoré parlament urobil, aby sme sa vyhli nejakým duplikáciám. Po uznesení parlamentu v apríli som začala moje vyšetrovanie a poslala som písomné otázky komisie. Jedna z otázok sa týkala toho, či komisia sa poučila z celej veci písomná odpoveď v júni nehovorila o ničom takomto. Moji kolegovia teda viacero týždňov robili hĺbkové inšpekcie relevantných dokumentov komisie asi 8,5 tisíc strán. Bola to veľmi ťažká práca a vzdávam hold obom oddeleniam za obrovskú logistickú snahu, ktorá s tým bola spojená, avšak Potrebujeme vyvinúť tlak na komisiu, aby všetky naše požiadavky v relevantných dokumentoch boli zohľadnené. Keď sme potom získali prístup k týmto dokumentom, bolo jasné, že len veľmi málo z nich bolo vyprodukovaným pred menovaním, veľká väčšina až po ňom. Teda tieto sa týkali otázok parlamentu. Takže výsledky v, auguste, v 31. augusta boli naše výsledky následovné. Poprvé v januári tohto roka pán Salmajer bol súčasťou postupov, ktoré vytvárali uh, voľnú pracovnú pozíciu nového generálneho tajomníka. Napriek tomu, že neskôr uh, sa uchádzalo toto isto, túto istú pozíciu, keď sa vytvorila táto pozícia, bol súčasťou schvalovania napriek tomu, že neskôr sa uchádzal o túto pozíciu, mal e, v rámci predsedníckého kabinetu nebyť súčasťou týchto eh, postupov. A tu sa so vytvorilo riziko konfliktu záujmov. Po druhé, keď pán Salmajer eh, sa prihlásil na túto pozíciu generálneho tajomníka, eh, on bol súčasťou konzultačného výboru mal hodnotiť dvoch kandidátov na túto pozíciu. Pravidla ale vyžadujú, aby sa vymenovala náhrada z pomedzi najvyšších riadecich pozícií. Žiadne takáto náhrada vymenovaná nebola. To znamená, že tam bolo menej členov, ako malo byť súčasťou tohto procesu. Po tretie, Postupy, ktoré viedli k návrhu e, tej, tejto novej pozícii, e, sa začali e, na obed 22. februára a pán Salmajer bol hodným kandidátom na túto pozíciu, avšak postupy pre menovanie zástupcu generálneho tajomníka sa ukončilo, ukončili neskôr počas tohto dňa. To znamená, že menovanie zástupcu generálneho tajomníka neslúžilo svojmu účelu, aby sa naplnila táto voľná pracovná pozícia, ale išlo len o zabezpečenie toho, aby pán Salmajer bol zvoliteľný aby mohol byť ďalší deň menovaný za generálneho tajomníka komisia, eh, keď ho už menovala, nevyužila svoje právomoci, ktoré má eh, pridelené primeraným spôsobom po štvrté, tým, že sa ne neinformovalo o odchode do dôchodku e, vtedajšieho generálneho tajomníka, tak rovnaké kolegium komisárov v stredu o tom nepojednávalo. Bol, e, faktom zostáva, že hovoril o svojom úmysle ísť do dôchodku už skôr a bolo možné toto ošetriť e, bežným postupom. Ďalšie obavy, ktoré sú spojené s, touto, s týmto menovaním, sú spojené uh, s tým, že ten bol príliš krátky čas. Hoci je pochopiteľné vzhľadom na to, čo sa neskôr e, e, zistilo, čo viedlo k tomuto menovaniu, je ťažké priamo reagovať na mnohé z týchto otázok. Je dôležité ale hovoriť čo najpriamejšie a priznať v prípade, že došlo k nejakým nedostatkom, zvlášť v čase, kedy sú tu veľké výzvy pre demokraciu a keď je tu právo e, médií e, klásť otázky administratíve. Po mojom vyšetrovaní moje odporúčanie je také, že komisii by mala vyvinúť špecifický postup menovania generálneho tajomníka, ktorý bude oddelených ostatných pozícií. Takýto postup by mal pokrývať zverejnenie voľnej pracovnej príležitosti, a takisto aj menovanie kolegy komisárov v primeranom čase. Taktiež eh, by tu mal byť konzultačný výbor, ktorý eh, by mal eh, obsahovať členov mimo komisie pre budúce menovania generálneho tajomníka. Súhlasím s názorom komisie o dôležitosti potreby zabezpečiť, aby rozhodnutia vyššieho manažmentu, čo schváli komisia, neboli predmetom rokovaní medzi členskými krajinami a politickými stranami, a vítam komis- návrh komisára Ottingera, aby tu bol mm, medzinštitutelný e, okrúhly stôl v septembri. 25. septembra sa tak aj stalo. Teším sa na nadväzné kroky tohto okrúhleho stola, avšak diskusie na medziinstitucionálnej úrovni by nemali e, brániť komisii aby rešpektovala moje odporúčania, pokiaľ ide o menovanie svojho vlastného generálneho tajomníka v budúcnosti. Očakávam formálnu odpoveď e, zo strany komisie do 4. decembra. Predtým, než uzavriem, chcela by som opätovne zdôrazniť, že posúdenie pána Smajera ako takého nebolo súčasťou našeho preverenia. Chápem to tak, že pána Sela Majera nebolo súčasťou tejto posúdenia. Komisia sa snažila eh, vysvetliť, že korektnosť tohto stretnutia boli v súlade. Avšak naše zistenia boli v súlade so zisteniami parlamentu, že pravdepodobne, že tie kritériá boli na hrane zákona, v podstate ho aj prekračovali. A spôsob jeho vymenovania vyvolali e, pochybnosti o tom, ako EÚ príjma veľmi dôležité rozhodnutia vo svete, kde sú v súčasnosti neustále rozrieďované demokratické princípy, e, sa práve ľudia utekajú k Európskej únii, aby takéto princípy e, bránila. A myslíme si, že takýto narratív a takýto prístup je poškodzujúci Európu, Európsku úniu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani O'Reilly, za vašu dobrú prácu a samozrejme a pozdravujeme aj vašich pracovníkov, ktorí naozaj museli veľmi úslovne vypracovávať veľmi dlho tento dokument. E, pani Susan Pander e, z e, Európskej komisie nám teraz poskytne pohľad komisie na túto záležitosť. Ďakujem veľmi pekne, pani Wikstrom. Ako už povedali predrečníci, Európska komisia mala príležitosť odpovedať na otázky, ktoré sa týkajú ustanovenia generálneho tajomníka už viackrát pri viacerých príležitostiach. A e, uviedli sme aj odpovede e, v našom dotazníku zaslanom zo strany Výboru pre kontrolu rozpočtu a takisto sme si preštudovali aj uznesenie Európskeho parlamentu prijatého e, v apríli a takisto aj e, otázky ombudsmanky, ktoré sme dostali v júni. Čo sa týka stanoviska komisia, myslím si, že všetky tieto odpovede boli zverejnené. A myslím si, že tieto odpovede boli plnohodnotné. Okrem písomných odpovedí komisár Ottinger bol takisto aj prítomný na dvoch plenárnych zasadnutiach v marci a apríli a takisto odpovedal na otázky z pléna a zúčastnil sa aj zasadnutia v marci výboru na kontrolu rozpočtu. Pri všetkých týchto príležitostiach komisár veľmi jasne odpovedal a úprimne a komplexne na otázky, ktoré mu boli položené. Ako povedala pani O'Reilly, komisár Oettinger prislúbil, zorganizovať medziinstitucionálny okrúhly stôl, ktorý sa bude e, týkať ustanovení a menovaní v oblasti e, vyššieho manažmentu. Ten sa uskutočnil 25. septembra a boli na ňom prístup, e, zúčastnili sa na ňom zástupcovia jednotlivých politických úrovní zo všetkých inštitúcií. Bola to príležitosť, aby inštitúcie akým spôsobom implementujú regulatívy v oblasti menovania úradníkov a akým spôsobom e, tieto regulatívy môžu byť aj naďalej posilňované a to, čo je vlastne cieľom všetkých európskych inštitúcií v rámci svojho verejného pôsobenia. Ako ste si ešte lepšie vedomí ako ja, samozrejme inštitúcie musia byť e, nezávislé a musia byť podporované práve administratívou, ktorá je nezávislá a transparentná a každá jedna z inštitúcií musí mať administratívnu samostatnosť e, vzhľadom na vlastnú organizáciu. Keď hovoríme o riadení personálnych otázok všetky inštitúcii sú viazané e, práve nariadeniami v oblasti zamestnancov počas okrúhleho stola odpovede zo strany inštitúcií potvrdili, že existuje dohoda medzi inštitúciami pri plnení regulácií e, o najímaní a ustanovovaní nových pracovníkov a pričom majú všetky tieto inštitúcie autonómie pri e, organizácii svojich oddelení tak, aby im to najlepšie umožňovalo využívať talenty, ktoré majú k dispozícii. A čo sa týka postupov, ktoré jednotlivé inštitúcie používajú eh, na výber a vymenovanie jednotlivých pracovníkov v konečnom dôsledku, aj keď sa rôznia, inštitúcie chcú dosahovať rovnaké ciele. To znamená najímať a náborovať talentovaných jednotlivcov, ktorí majú dostatočné skúsenosti. Keď eh, komisia príjma rozhodnutia o vyššom manažmente, je to vždy v súlade s nariadeniami o zamestnancoch a samozrejme aj e, s judikatúrou a aj vnútornými e, postupmi a regulatívmi. Pani O'Reilly, môžem vás ubezpečiť, že sme mali veľmi plodnú spoluprácu e, s ombudsmankou, ktoré sa týkajú veľkého množstva dokumentácie, ktorú sme poskytli. Ako povedal komisár Oettinger vo svojom vyhlásení v septembri, komisia víta fakt, že odporúčania nespochybňuje ani zákonnosť našeho postupu, ani, ako povedala teraz pani O'Reilly, ani výber kandidáta. My sme v procese prípravy našej odpovede na odporúčania ombudsmanky a tie budú zaslané v rámci lehoty, tak ako bola stanovená. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Penter. A teraz dám slovo koordinátorom eh, výboru pre kontrolu rozpočtu, pán Sarvama za EPP. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Eh, pani Aureli, ombudsmanka, Ďakujem veľmi pekne za vašu správu a za prezentovanie vašich odporúčaní na, tom, na tejto pôde. Európsky parlament prišiel e, k podobným záverom a prijal uznesenie v tomto zmysle už v priebehu tohto roka. Takže bolo dobré, že sme dostali z vašej strany podporu ktorá podporuje to, čo je napísané v uznesenie a ktorá podporuje našu pozíciu a za to vám ďakujeme. Čo sa týka teraz následných krokov, potrebujeme silnejšiu spätnú väzbu eh, zo strany komisie. To je nevyhnutná. Takže moja otázka eh, na komisiu, čo môžeme vlastne teda konkrétne očakávať a kedy pán Sel Mayer eh, by nemal byť zaangažovaný v tomto následnom procese. Ale myslíme si, že kolegium komisárov zaujme veľmi silné stanovisko v zmysle našeho uznesenia. Čo absolútne potrebujeme, sú silnejšie e, usmernenia pri náborovaní a menovaní vyšších úradníkov do ich pozícií. Ďakujem veľmi pekne, Petri, zvlášť za to, že ste boli struční. Zabudol som vám povedať, že máme rečnícky čas 1,5 minúty, eh, pretože máme časové obmedzenia na to, aby sme mohli eh, všetkým dať slovo. Ďalším rečníkom je pani Ayala Sender. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka a ďakujem veľmi pekne, že sme tu. Budem musieť na chvíľku odísť, pretože sa budem musieť e, zúčastniť aj výboru pre dopravu. Ďakujeme veľmi pekne za prípravu tejto správy a chcela by som sa opýtať e, dve otázka. Čo sa týka porovnateľnosti medzi závermi našeho uznesenia, ktoré predchádzali tejto správe a chcela by som e, pochopiť, čo je tá pridaná hodnota aby sme mohli spoločne pracovať eh, v tom ohľade, že budeme aj naďalej pridávať túto pridanú eh, hodnotu, ktorá vyplýva tak z uznesenia, ako aj z vašej správe. No a po druhé, bola som pomerne prekvapená, že ste sa zamerali výlučne na iba na menovanie generálneho tajomníka. To samozrejme vzbudilo E, reakcie tak v tlači, ako aj v samotnom Bruseli. Ale bola som naozaj šokovaná, e, pretože ten fakt, že menovanie generálneho tajomníka, pri ktorom sme zistili, že neboli stanovené žiadne prerekvizity, žiadne predpoklady ani žiadne pravidlá, oni ho e, ustanovili do funkcie a potom ho, mu túto funkciu odňali A to naozaj spôsobilo doslova tektonické pohyby a spustilo to veľké reakcie, ktoré sa týkalo samotného menovania do funkcie generálneho tajomníka. Tým, že sa najprv menoval, potom sa to menovanie stiahlo a samozrejme je tu kus práce, ktorý my musíme urobiť eh, pri eh, menovaní členov eh, komisie Takže myslíme si, že v tomto ohľade musíme urobiť ešte oveľa väčší pokrok. Áno, za EKR tu nikoho nevidím, ani, ani za ALDE. Potom je tu De Jong. Áno, vy nie ste ešte za výbor KOND, vy budete, vám, vy budete mať slovo, keď bude hovoriť výbor PETY. Je tu pán Stas, pán Tarant. Vy ste tu ako náhradník Výborne, pán Tarant, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ako som povedal na výbore pre kontrolu rozpočtu, keď sme hovorili o tejto istej záležitosti, eh, Friedrich Veľký eh, raz povedal, že pokiaľ máte možnosť dobiť územie, urobte tak dobre a potom právnici a eh, dejepisci si už vymyslia dôvody, prečo ste mali na to právo. A to je presne to, čo vidíme v prípade Selmayr. Je to brutálny prejav moci a potom všetci ostatní vysvetlia, prečo nám pravidla umožnili niečo takéto urobiť. Škoda je, že musíme prijať tú lekciu, ktorá z toho vyplýva. No a keď sa nepoučíme, tak potom nebudeme prekvapení, že nás voliči nebudú mať radi. To je základný problém, ktorému tu čelíme. A záverom, ak, ak sa ja stanem niekedy komisárom, čo sa môže stať, e, môžem garantovať, e, že pán Selmayr skončí rovnako, ako skončili jeho predchodcovia. Ďakujem veľmi pekne za vaše vyhlásenie, za GUE. Pán De Jong, e, už sme sa dávno nevideli, som radi, že vás vidíme. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Iba veľmi stručne Myslím si, že správa ombudsmanky a jej e, týmu je niečo, čo odráža aj myslenie v Európskom parlamente. No, my sme hovorili o pánovi Majerovi prvýkrát na výbore pre rozpočet, ale však chcel by som, aby nás ombudsmanka na takéto stretnutia e, pozvala a vlastne Pán vinil ombudsmanku, že na takéto stretnutie pozvaný nebol, keď sa o ňom hovorilo. A vypočuli sme si aj komisára Oettingera, ktorý povedal, že bez ohľadu na to, ako to zorganizujete, tá zásadné kritérium pre výber, na výber generálneho tajomníka je, kľúčovým faktorom je dôvera predsedu komisie. Takže to je iba taká všeobecná poznámka, to sa netýka e, komisie. E, my ešte čakáme na oficiálnu odpoveď komisie, avšak je to aj taká mentálna poznámka pre nás, e, pokiaľ sa budeme odvalať na interinstitucionálny systém, tak tam sa veci dejú za zatvorenými dverami. A tá diskusia, ktorá mala taký dopad na e, médiá, má však verejný charakter. A to je niečo, čo by mala aj komisia zobrať do úvahy a všetci, ktorí sa zúčastňujú na týchto diskusiách. Ďakujem veľmi pekne, Denis. Virginie Versier, eh, v mene výboru Júri. Merci. Ďakujem pekne, Cecilia, Ďakujem eh, pani mediatorka za, vašu, za váš čas a za vašu prácu na tejto téme, ktorá zostáva úplne nevyriešená. Z vášho vyšetrovania a z vašich odporúčaní som si odniesla to, že je potrebné revidovať postup nominácie na vysoké posty riaditeľstva v komisii, pretože tieto pravidla boli, e, sa obchádzajú, pokiaľ išlo o menovanie pána Salmajera. A tu je teda otázka, či pokračujeme v súčasnom systéme, kedy chceme neutralitu riadiacich postov v komisii, ktoré sú v súlade s inštitucionálnou úlohou a komisia musí túto úlohu zohrávať, keďže je garantov e, zmluv. A, a teda tu je politická nominácia. Ja ľutujem, že je tu takýto zmetok medzi týmto modelom, ktorý doteraz fungoval a modelom, e, ktorý je systémom, kedy budeme mať e, čiste politické nominácie to vlastne škodí inštitucionálnej úlohe komisie. Naozaj e, je mi, e, je, mám, mám problém e, s týmto stanoviskom komisie, ktorá má slúžiť verejnej otázke a bráni takúto politickú instrumentalizáciu Takže predstavuje to zásadnú otázku ohľadom dôveryhodnosti komisie v jej ďalšej úlohy garanta zmluv a pravidel. A je to otázka smerom k našim občanom. Vy ste osvetlili štyri príklady zlej administratívy tom, v tomto postupe nominácií a komisia mi hovorí, že e, bolo to celé legálne, ale predsa len voči našim občanom. Dobrá administratíva to je základné právo a zlá administratíva porušuje ich základné práva. Ja by som chcela vedieť, čo na to povie súdny dvor v prípade, že by bol oslovený. Ďakujem. Heidi Hautala, on behalf of the group. Heidi Hautala v mene Zelených. Ďakujem veľmi pekne a ja by som sa chcela poďakovať ombudsmanke za výbornú prácu ktorá odviedla, ktorými sa inštitúcie približujú bližšie k občanom. To poučenie, ktoré by sme si z toho mali e, vziať, je to, že musíme vytvoriť transparentné praktiky na menovania na vysokej úrovni. Ja považujem za problematické, práve to, čo povedal a spomenul pán e, Sloboda. Máme tu článok 29 odsek 2, ktorý pripúšťa veľké výnimky, ktoré znemožňujú e, férovú súťaž. Moja skupina, že generálni tajomníci, a to aj v parlamente, aj generálni riaditeľia môžu byť nominovaní a vybraní v transparentnej politickej súťaže. Avšak navyše by sme mali požadovať aj nestranný postup, kde a mali by ste si byť vedomí, že predsedníctvo Európskeho parlamentu hovorí o menovaní deviatich riaditeľov a ja absolútne nemám dôveru v nestrannosť, v nestrannosť týchto odporúčaní. A myslíme si, že by nemalo dochádzať k nejakému handlovaniu medzi členskými štátmi, medzi politickými stranami. Takže ako môžeme dospieť do situácie, kde sa, takéto, kde sa takýmto okolnostiam môžeme vôbec vyhnúť? Áno, to je otázka za milión že mm, veľmi zaujímavé. Teraz dáme slovo e, môjmu výboru a Peter Jaron v mene EPP. E, ďakujem pekne. A ďakujem aj za správu pani ombudsmanky. No, shrnujúc, dá sa povedať, že prebehlo to celkom dobre. E, zlepšiť sa to dá. Ja som pani ombudsmanke veľmi vďačný, že v svojej správe sa pokúsila e, zvecniť argumenty, čiže oddelila to vedomé e, teda to konanie od hodnosti osoby, za to som vďačný, no moja otázka ide aj tým smerom, ako kolegovia hovorili, že by sme to zhrnuli. Čo vlastne treba urobiť, aby sa také niečo nezopakovalo, pretože nemusíme sa tváriť, že nič. Spoločne e, sme e, zodpovední. E, to, čo sa udialo, teda vyvolalo záujem verejnosti a verejnosť nerozlišuje, či to bol parlament, rada alebo komisia, všetko hodia do jedného vreca. Takisto sme dostali petíciu, ktorá presne toto kritizuje. A No ale možno v tom všetkom zlomie aj niečo dobré v tej zlej správe. No, som nespokojný s tým postupom, ale na druhej strane je tu aj nádej, že sa od Bruselu, teda očakávajú zo strany verejnosti veľmi vysoké štandardy, pokiaľ ide o transparentnosť. Čiže to môže byť aj istá šanca. Čiže moja otázka teda je, čo naozaj musíme urobiť v budúcnosti lepšie, aby sa takéto niečo nezopakovalo. Ďakujem, Peter. Beatrice Besera. Ďakujem, pani predsednička. Aj ja chcem poďakovať pani O'Reilly za vynikajúcu spoluprácu s EP, najmä s našim výborom. A pokiaľ ide o väčšiu transparentnosť EU a v procese Brexitu, je to všetko veľmi významné a ukazuje sa, čo všetko musí EU urobiť, aby sme mohli sa priblížiť k občanom, aby sme sa nevrhali iba do náruče skeptikov a populistov, čiže musíme podporovať iné procesy výberu. Ak e, nás komisia nebude brať vážne, tak e, vlastne dávame e, obyvateľstvu len výhovorku, ako zničiť vnú, zvnútra. Ako môžeme hájiť to, že EÚ sa zakladá na demokracii, ako môžeme byť dôveryhodní pre e, voličov v e, roku 2019. Takže ohrozíme e, verejnosť, teda dôveru verejnosti, euroskepticizmus kritizuje nedostatok transparentnosti EÚ, takže komisia musí systém napraviť a to čo najskôr. No a musí konať, aby vymenovala generálneho riaditeľa v e, čistom, transparentnom procese. Nemôžeme bez e, tých minimálnych záruk fungovať. To je jednoducho otázka dôveryhodnosti inštitúcií. Pani O'Reilly, aký je najlepší spôsob, ako vyriešiť tento problém bez toho, aby sme dávali ďalšiu muníciu euroskeptikom? Ďakujem. Veľmi zaujímavá otázka pre vás. Mene zelených Margaret Auken. Ďakujem pekne a ďakujem za vynikajúcu prácu. Myslím si, že to bolo užitočné, aj keď pokiaľ ja viem, Selmayer tam môže byť do nekonečna, nie je tam žiadne obmedzenie. Keby to bol osobný asistent, tak by to bolo trošku iné. A situácia, ktorú tu teraz máme. No ale povedali ste, a asi si to aj uvedomujete, že keď som sem prišla, mala som za sebou 23 rokov v Nánskom parlamente a zrazu vidím, že všetky tie, všetci tí verejní pracovníci parlamentu boli politicky menovaní zo stránnikov. Toto v Dánskom parlamente neexistuje, ale tu sa to berie ako samozrejmosť. A teraz táto strana má tento post a, a, a nehovorím o predsedoch výborov a tak ďalej. To sú politické posty, ale zamestnanecké. A neviem, či sa táto kultúra dá zmeniť, pretože pre mňa to bolo skutočne prekvapujúce. A, a myslím, že aj pre Britov, aspoň tak mi to tvrdili, dúfam, že je to tak správne. No ale celý ten systém, samozrejme je to o mnoho horšie so Selmayerom, pretože komisia je niečo trošku iné, ale ako môžeme jasne naznačiť, že títo ľudia slúžia celému parlamentu, a občanom. Jeden z tých vážnych problémov, pred ktorými sa stále ocitáme, je vnímanie e, toho konfliktu záujmov, že nesmie byť. To je absolútny základ. Mali sme veľký bankový škandál v Dánsku, išlo o pranie špinavých peňazí a tam e, orgány, tam to bolo tak dlho, hlboko prerastené do, do tej banky, jednoducho nechápali. No a tu máme pred sebou naozaj veľký kus práce. Áno, ďakujem, Margrit. V mene Gue pani Valena. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, desde luego... Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade chcem eh, poďakovať obhajcom ľudí za ich úsilie o transparentnosť, za to, že nám teda eh, dali vysvetlenie. A e, toto je vlastne dôkaz, že EÚ stojí pred veľkým nedostatkom dôveryhodnosti a nemôžeme byť prekvapení tým, že občania nás o mnoho menej teraz podporujú. Je mnoho dôvodov, ale tento konkrétny uh, problém menovania generálneho tajomníka Junckerom, to je uh, to skutočne e, vyvolalo veľké reakcie. A potrebujeme transparentné rozhodnutia. Podobný prípad sa vyskytol aj v prípade Baroza. Ja neviem, aké bude riešenie hm, pokúsiť sa zvyšiť transparentnosť v menovaniach a teda v e, etickom kódexe budeme musieť zvýšiť eh, naše vyšetrovanie, pokiaľ ide o menovanie. To by bolo skutočným gestom transparentnosti. Takže chcem poďakovať všetkým za ich prácu a budeme teda požadovať, aby váš úrad nás porval aj naďalej, aby ste mohli pokračovať v práci. Ďakujem pekne. Ďakujem, Angela. Pani Evi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcela by som sa poďakovať eh, aj eh, mediátorke O'Reilly a ombudsmanke O'Reilly za to, čo eh, robí zvlášť v tomto prípade. Ja zdieľam obavy, ktoré vyjadrili aj kolegovia. Stojíme a čelíme mnohým problémom našej Európy a samozrejme mnohé z nich spomenula aj ombudsmanka čo sa týka napríklad prí, e, prípadu ECB, e, Barzovho prípadu a samozrejme ten prípad, o ktorom hovoríme dnes, e, ktorá sa týka nominácie Selmajera ktorý veľmi jasne vypichla ombudsmanka, nás samozrejme poukazuje na rozličné typy a rozličné prípady zlej administratívy. Len preto, aby sme museli čo najrychlejšie nominovať eh, Selmajera do pozície generálneho tajomníka. Eh, takže je to naozaj manipulácia eh, s existujúcimi normami ktorými sa riadia ostatné orgány a vďaka ktorým sa ostatní dostali do svojich pozícií. Toto je naozaj naberá obrovské obľudné rozmery a samozrejme mali by sme e, zasiahnuť s väčšou silou. E, aj tak zo strany parlamentu, ale aj komisia by mala jednať. Je mi to ľúto, avšak tieto fakty o komisii sú predmetom veľkého sklamania. Ja samozrejme nemôžem e, urobiť nič, len zopakovať pripomienky kolegov. Mali by sme mať jasné pravidlá, ktoré sa budú implementovať, aby sme zaručovali jednotné podmienky, štandardy eh, integrity a morálky, eh, morálky tých, ktorí sa ujímajú takýchto funkcií v rámci komisie. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne všetkým, ktorí ste sa eh, zúčastnili diskusie. Vidím, že je tu niekoľko poslancov, ktorých som nemala na zozname a ak sa niekto naozaj chce vyjadriť, eh, tak dostanete minútu. Ale prosím, neopakujte to, čo už povedali všetci pred vami. Pokúste sa prispieť niečím novým. Pán Pirinsky, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Moja otázka je na pani O'Reilly. Povedali ste, mm, že máte jedno odporúčanie, že potrebuje špe- je potrebný špeciálny postup pre generálneho tajomníka. Nemyslíte, že je tam priestor ešte na ďalšie odporúčanie, aby sa zohľadňovala aj verejná mienka, že rovnováha a pevné presvedčenie, že sú absolútne e, v súlade so zákonom, možno s, otázkom, s otáznikom, či boli správne pochopení. Či sa nedokázali dobre e, vlastne vyjadriť No a možno sa teda zamyslia a uvedomia si, že asi nie veľmi dobre citlivo vnímali to, čo robia. Je to absolútne prekvapivé, že až doteraz komisia stále tvrdí, že všetko je absolútne v poriadku. Pán Sala Franka, poprvýkrát ste prišli na tretinu tohto výboru, takže mm, vítajte. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že e, prípad, s ktorým tu máme dočinenia, tam musíme rozlišovať medzi tromi úrovňami. Úroveň politickej zodpovednosti, ktorá bola uvedená v parlamentnom uznesení a potom samozrejme komisia musí zareagovať Máme tu správu ombudsmanky, ktorá predložila odporúčania. Komisia by teda mala mať špeciálne konanie na menovanie generálneho tajomníka. Mm, tento záver je vítaný, ale Ale čo je z odpovednosti Európskeho parlamentu spolu s e, právnym servisom povedali jasne, že dalo sa to zlepšiť, to vymenovanie, ale z pohľadu práva sa to nedalo spochybniť. Takže myslím si, že mm, musíme sa tu naučiť jednu jasnú vec. Musíme byť opatrnejší pri vymenovávaní iných e, ľudí ako generálni riaditeľia vo všetkých inštitúciách. E, musíme sa pozrieť na náš vlastný prípad a pripomínam, že parlament nedávno v minuloročnom uznesení Valiskarda videl nezrovnalosti pri vymenovaní v tomto parlamente až štatút nám teda nedáva len eh, možnosť upraviť to pri eh, výberových konaniach, ale posledné eh, tri, poslední traja generálni tajomníci komisie boli menovaní eh, podľa rovnakého konania. Vlastne neskúmali sa kvalifikácie kandidáta, takže musíme to urobiť lepšie do budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ako keby sme neboli v veľmi ťažkej situácii v Európe, eh, už aj tak. Okrem toho ešte pridávame si problémy. Prispievame neviem ako to nazvať. My ako politická inštitúcia sme vnímaní mm, možno neúplne najsprávnejšie. No a teraz spolupredsedovia dostanú slovo na svoje záverečné slovo. Ingeborg Lesser ďakujem zásobkyne komisie by som protirečila, čo sa týka výsledku medzi inštitucionálnej výmeny, pretože ja som bola jediná poslankyňa, ktorá sa tam zúčastnila v mene predsedu. Chcela by som pokázať na to, že pri tejto výmene sa jasne ukázalo, že tá špeciálna úloha, ktorú komisia si nárokuje pri výbere svojho mm, riadiaceho personálu, takže generálny tajomník e, sa nevyberá verejne, takisto generálna riaditeľka, nie je tam vypísané verejné konanie a väčšina je tam vlastne cez internet transfery dosadená bez výberového konania. To je výnimka v štatute a legisla- le- um, eh, judikatúra súdneho dvora vyzvihuje tieto výnimky. Takže komisia sa tvári, ako keby to bolo nejaké uznané konanie, ale to nie je pravda, je to výnimka a naozaj e, trváme na tom, aby sa v tejto veci niečo udialo. Ja teda nechcem nejak tu spracovať minulosť, ale tieto dva body treba upraviť, komisia to musí upraviť a odpoveď, ktorú nám dá, hm, vy ste povedali, že tú odpoveď už máme, ja zatiaľ nič nemám, o ničom neviem, takže táto odpoveď aj na list ombudsmanky, to musí obsahovať tieto body. Jednoducho treba niečo zmeniť a netvárte sa, ako keby ostatní to robili rovnako. Nie, nie je to tak, iba to som chcela povedať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pavel? Ja v prvom rade chcem poďakovať pani O'Reilly za jej vystúpenie. E, pre mňa je jasné, že štatút zamestnanca upravuje základné pravidla na výber a menovanie úradníkov. Čo chýba je koherentný rámec, s harmonizovanými usmerniami pre inštitúcie EÚ, kde by teda bola férová implementácia aj pri menovaní vysokých, vysoko postavených pracovníkov. O to parlament žiadal v uznesení v apríli 2018 ako inštitúcia by sme mali mať mandát a mali by sme zaviazať zodpovedné orgány za implementáciu, aby eh, pracovali na harmonizovanom rámci pre menovanie týchto postov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Čo potrebujeme je komplexný pohľad na to všetko. Naozaj musíme zabezpečiť, aby bol štatút braný vážne. A čo by sme mali urobiť? Nemali by sme sa myslieť dvakrát a mali by sme používať zdravý rozum. Máme tu teda štatút, ale kde je v tom všetkom nejaký ten zdravý rozum? Chýba nám. Takže mm, dúfajme, že to preváži aj v Európskej komisii na budúce. Alebo že sa také niečo vôbec nestane, ak sa to bude dostatočne vážne brať. Dobre, takže ďakujem veľmi pekne za veľmi plodnú výmenu. Ďakujem Európskej ombudsmanke. Dávam samozrejme slovo, samozrejme, aby ste mohli zareagovať na to, čo zaznelo. Ďakujem pekne a ďakujem za všetky tieto otázky. Chcela by som poďakovať komisii za výboru e, za spoluprácu. Súhlasím s vami, že nebolo to vyšetrovanie, pokiaľ ide o kvalifikácie pána Selmajera, ale ja som sa nevyjadrovala k legálnosti. Naozaj iba Európsky súdny dvor sa k tomu môže vyjadriť. A parlament, ale e, teda čo som povedala, že trošku sa tu natiahli tie parametre legálnosti. No, pani Sanda sa pýtala, na hodnotu vyšetrovania ombudsmanky vzhľadom na to, že naše odporúčania boli v, v zásade v súlade. Jednoduchá tá pridaná hodnota je v tom, že sa preskúmajú tie záznamy, Máme potom veľmi podrobnú chronológiu toho, čo sa udialo. Čiže je to naozaj založené na faktoch, aby si to ľudia mohli prečítať a vyvodiť z toho závery. Počula som včerajšie vyjadrenie pána Selmajera, myslím si, že reagoval na vašu otázku. A e, že teda ja som si ho nevypočula, no ako si viete predstaviť, ja by som odpovedala, že som vyšetrovala komisiu, nie pána Selmajera. Viem, že na ľudskej úrovni to on možno takto nepocitoval. ale naozaj je to veľmi známy človek a dalo sa očakávať, že teda si to získa veľkú pozornosť ale myslím, že férovosť nebola ohrozená. Parlament, myslím si, že poslal niekoľko sto otázok komisii vo vzťahu s týmto menovaním. Takisto sme aj my poslali veľa otázok a možno pán Selmer mohol na to zareagovať, aj na niektoré odpovedal. Tie, otázky, tie odpovede sme potom dostali. Ak chce ešte niečo dodať, tak samozrejme môže. To, čo hovoril pán De Jong, Súhlasím s vami. Nemôžete niekto, niekoho takto vymenovať nejakým algoritmom. A musí tam byť istá kompatibilita, nejaká vzdialená empatia na tejto úrovni. Ale to sa asi viac vzťahuje na posty šéfov eh, kabinetov než generálneho tajomníka a tie otázky, ktoré dávam komisii alebo som dala komisii, práve sa zameriavali na toto, preskúmať, ako to oddelovali, tú veľmi politickú e, úlohu tých šéfov kabinetov a rôznu alebo odlišnú úlohu generálneho tajomníka. A tá odpoveď bola celkom uspokojivá, takže musíme mať istý priestor, ale problém tohto menovania bol v tom, že aby sa dosiahol istý výsledok, tak naozaj Eh, išli cestou menovania mm, zástupcu generálneho tajomníka, hoci ho nemenovali, ale teda aby zabezpečili, že pán Selmayr bude môcť byť menovaný ako generálny tajomník a myslím si, že tento konkrétny post zástupcu generálneho tajomníka už nebol obsadený tiež niekoľko mesiacov. Čo sa týka otázky môjho odporúčania, áno, ja som tam urobila špeciálne odporúčanie k postu generálneho tajomníka a viem z ostatných otázok, ktoré zazneli, že ako by sa to dalo aj širšie uplatniť. Uvedomujem si isté obavy, výhrady k menovaniam. Keď som začala toto vyšetrovanie menovania generálneho tajomníka, tak myslím, že som hovorila na zasadnutí výboru zamestnancov parlamentu, a viem, že aj keď je to veľmi špecifické menovanie, že dúfam, že sa týmto osvetlí celý tento proces. Všetci ste o tom diskutovali. Ja nebudem nejaká preskriptívna, čo by sa malo udiať. Nie je to mojou úlohou. Ale ak budú nejaké výhrady, tak dúfam, že moje vyšetrovanie trošku prispelo k informovaniu. Otázka pána Pirinského. To odporúčanie vo vzťahu ku komisii, že by zahľadňovala verejnú mienku, no to bolo implicitné podľa mňa v tom vyšetrovaní a to, čo som ja dala komisii vopred. No, ja som sa na úvod tam nad tým zamýšľala tak, že ehm, po tej reakcii na menovanie pána Selmajera, čo z toho vystalo, tak ja som chcela dať komisii čas na zamýšľanie. Takže som dala takú veľmi vážnu otvorenú otázku komisii, aby som dala priestor na to, že budú môcť povedať áno, zamysleli sme sa nad tým a je to tak či onak, ale oni sa nechopili tejto príležitosti, čo je škoda. Jedna poznámka tu zaznela, že Eurobarometer e, vyšiel plus minus v tom čase, alebo krátko po tom menovaní a e, dôvera vstúpla, čo je vždy dobré, takže to použili mm, na to, že argumentovali, že to nespôsobilo žiadnu kontroverziu, ale asi viete, mm, vzhľadom na e, môj štátnu príslušnosť, že aké sú médiá u nás. Médiá sú v zásade nepriateľské voči EU, to je škoda, ale to nie je moja zodpovednosť ako ombudsmanky. Samozrejme, niekedy vediem tie vyšetrovania a výsledky sa dostanú do médií, ale inštitúcie mm, možno, ktoré dávajú takéto všelijaké šťažnosti a, a tvrdenia, aj sami by sa mohli zamyslieť nad sebou. Myslím si, že niekedy majú tie médiá pocit, že respektíve, že komisia si myslí, že musia dodržiavať nejaké vyššie štandardy a zohrávajú úlohu nielen v Európe, ale globálne. A teraz obzvlášť všetky inštitúcie by mali byť ísť príkladom vzhľadom na to, čo sa deje inde. Takže viem, že bolo položených veľa konkrétnych otázok, čo bude ďalej. Nechcem byť to nejak veci predpisovať, to je mm, predmetom diskusii. Ak prídu ďalšie stiažnosti, tak samozrejme, že ich budem riešiť. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za vašu disponibilitu, za to, že ste sa prišli podeliť s vašimi výsledkami, odporúčaniami a aj za účasť na tomto dialogu s kolegami z troch e, výborov. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz poďakujem aj mojim spolupredsedom Pavlovi a Ingeborg a vám všetkým ďakujem pekne. Prerušujem e, našu schôdzu na dve minúty, aby sme mohli znovu prispôsobiť veci. Ďakujem a príjemné popoludne.